Welcome to uh, the Employment Committee meeting. Vítam vás na schôdzi výboru pre zamestnanosť dnes ráno. Ďakujem za včerajšie veľmi zaujímavé popoludnie. Začneme bodom 6 na programe. Ide tu o rozpočet, mandát, prerokovanie do trialógu. Je tu výmena názorov s hlavným spravodajcom pre rozpočet na rok 2016 pánom Fernandešom. A vychádzame tu z pôvodného návrhu stanoviska Výboru pre zamestnanosť k tomuto mandátu na rokovanie o rozpočte na rok 2016. Dúfam, že všetci tí, ktorí sa venujú tejto téme, prídu na schôdzu čakáme ešte na ich príchod, ale zatiaľ dám slovo všeobecnému spravodajcovi pánovi Fernandešovi, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Chcel by som pozdraviť všetkých kolegov. Prišiel som sem nielen kvôli výmene názorov, ale aj preto, najmä preto, aby som si vypočul, aké sú vaše priority ako si predstavujete ten najlepší možný rozpočet? Chcel by som pripomenúť, že už sme prijali na plenárke 11. marca akési riadiace línie s tými troma E vo francúzštine, emploi, zamestnanie, entreprise, malé a stredné podniky. Nezabúdajme tiež na vnútornú solidaritu, kde je dôležitá kohezná politika. Tá je však dôležitá aj pre tie 3E, ktoré som spomínala, najmä pre zamestnanosť. Potom je tu ďalej externá solidarita. Nesmieme zabúdať ani na to, čo sa deje za hranicami Európy a taktiež bezpečnosť a migrácia. To sú oblasti, ktoré chceme mať na zreteli. Vychádzame z princípu, že Rada a komisia chcú rešpektovať svoje záväzky a kompromisy. Čo to znamená? Znamená to, že vyžadujeme, aby viacročný finančný rámec, ktorý sme prijali, bol rešpektovaný. Vyžadujeme, aby platby mali úroveň takú, na akej sme sa dohodli v platovnom pláne. Nie je možné, aby sme mali vyše 2 miliardy nesplatených faktúr v roku 2016 za obdobie 2007-2013. To je naozaj eh, nemožné, aby sme, o, aby sme o tomto vôbec hovorili, pretože platby sú samozrejme dôsledky, logické dôsledky záväzkov, ktoré, ktorým treba dostať. No a rešpektovať viacročný finančný rámec znamená tiež využívať flexibilitu. Tento viažný finančný rámec sme akceptovali práve vďaka flexibilite. Mám na mysli nástroje flexibility, ale najmä tiež nevyužité prostriedky, e, ktoré môžu byť presunuté do ďalšieho roka. To je novinka v tomto viacročnom finančnom rámci. Samozrejme, haj zamestnanosti bude mať, haj nezamestnanosti bude mať dopad na všetky programy, ktoré môžu na pomoc rastu. Pokiaľ ide o časový rozpočet, mandát pre trialog príjmeme, alebo teda budeme hlasovať 3. júna, potom bude na plenárke v júli, v septembri, do septembra sa môžu vznášať eh, pozmeňovacie návrhy, v polovici septembra potom budeme pripravovať všetko na oktobrové uznesenie. 20. 8. 29. septembra sa bude hlasovať, potom v oktobri hlasovanie o uznesení, oktobri plenárka, v novembri potom e, ďalší trialog či uzmierovacie konanie. Komisia predstavila návrh rozpočtu 27. mája. A ako som povedal, 26. mája sme schválili platobný plán na medziinstitucionálnom stretnutí. Ešte raz chcem zopakovať ten cieľ, aby sme nemali tie 2 miliardy, 2 miliardy nesplatených faktúr e, z programu 2007-2013. No a teraz záležitosti, ktoré sa týkajú priamo nášho výboru. Urobili sme, e, dohodli sme sa na FC, čo samozrejme bude mať dopad aj na rozpočet. Chcem ešte pripomenúť, že sa nám podarilo znížiť dopad na Horizon 2020 a Connecting Europe Facility o miliardu. Čiže došlo tam kráteniu 6 miliard eur a teraz sme to znižili na 5 miliard, čiže podarilo sa nám ušetriť miliardu eur Pokiaľ ide o 1A, je tu program pre zamestnanosť a, inováci- a sociálnu inováciu. Ten je, dá sa povedať, v porovnaní z roku 2015 stabilný. Pokiaľ ide o záväzky, tak tu je nárast o 2 milióny a pokiaľ ide o platby, tak je tu nárast o 0,5 milióna. Toto sú programy Progress, ktoré, to je program Progress, ktorý sa týka mikro, mikroúverov. Pokiaľ ide o globálny fond pre prispôsobenie sa globalizácii, hovorím názov aj po francúzsky. V návrhu rozpočtu sme sa zaviazali k číslu 155,6 milióna eur tá suma je podľa mňa veľmi konzervatívna, pokiaľ ide o platby 30 miliónov eur. Ale každopádne je to o 5 miliónov viac keď, než eh, v roku 2015. Pokiaľ ide o zamestnancov, tam je tiež pokles o 5 V agentúrach sa navrhuje krátenie o jedno pracovné miesto pre euro fond, CEDOFOP, ďalšie agentúry. Ako som povedal, v jedna Ačku sa tie sumy znížili, to má samozrejme dopady na pilotné programy pre prípravné činnosti. Prípravné činnosti a pilotné projekty už sú obmedzené e, finančným nariadením, kde máme 100 miliónov na prípravné činnosti a 40 miliónov na pilotné projekty. No sú obmedzované tiež tými obmedzeniami na každej rubrike, kde máme problém s trojkou. Tam musíme využiť ten nástroj flexibility. A je tam tiež ďalšie obmedzenie. Týka sa hodnotenia komisie projektov, pilotných projektov a prípravných činností. Pokiaľ ide o 1B, Európsky sociálny fond, tam to klesá 1,9% v záväzkoch, ale pokiaľ ide o platby, tak to stúpa na 19,6, o 19,6% a tento rast má za cieľ zredukovať e, ne, nesplatené faktúry, ako som už hovoril. Európsky fond pre pomoc najzraniteľnejším e, osobám tam je 26,9% e, e, viac v plade v porovnaní s rokom 2015. Pokiaľ ide o iniciatívu pre zamestnanosť mladých, a to som už popísal aj v správe, o, o ktorej sa bude hlasovať, je tu jeden problém, ktorého si kolegovia, ktorý si kolegovia možno nevšimli. Urobili sme frontloading tejto iniciatívy. A čo to znamená? Znamená to, že v roku 2016 nemáme záväzky pre túto iniciatívu. A dopadom toho je, že v roku 2016 nemáme možnosť využívať túto iniciatívu. A ja si myslím, že tá iniciatíva by mala pokračovať. Inak by to vyslalo zlý signál čelíme vysokej miere nezamestnanosti e, u mladistvých a pokiaľ by tento program do dvoch rokov skončil, na roky 2015-2016 by sme nemali e, nastavené žiadne výdavky. No a ja e, spustím iniciatívu zahrnúť výdavky a pre túto iniciatívu. Dá sa samozrejme povedať, že je veľmi veľa peniazí, ktoré sa nevyužíva. To je druhá vec. Na to sa musíme pozrieť. Musíme sa zamerať na to, či zmeniť nejaké pravidla alebo nie. Musíme sa zamerať na to, prečo to nefunguje tak, ako by malo. Nesmieme zabúdať na to, že toto tiež odoberá financie z operačných programov, ktoré boli prijaté No ale pre mňa je samozrejme prioritou otázka zamestnanosti mladých. Čelíme problému nezamestnanosti a musíme samozrejme v prvom rade použiť peniaze, ktoré máme k dispozícii, tých 6 miliard z frontloadingu, ale taktiež pokračovať s programami Preto verím, že moje stanovisko získa podporu parlamentu, pretože som presvedčený, že musíme s touto iniciatívou pokračovať. Myslím, že som vyčerpal tie najdôležitejšie veci, otázku platieb som už tiež eh, riešil. No a teraz som pripravený vás počúvať, aby sme pripravili čo najlepší možný rozpočet. Výbor FED spravil návrh rozpočtu, teraz to bude čítať rada a tie čísla, ktoré som vám uviedol, uvidíme, ako sa vyvinú po čítaní rady. Samozrejme vieme, že rada sa vždy pokúša znižovať rozpočet, ktorý už teraz je malý, a na rade sa vždy snažia ho e, znížiť tým, že sú, tam nie sú nastavené dostatočné miery pladieb a ako vždy určite budeme bojovať s radou, ale ja dúfam, že rada bude koherentná, že sa bude stať dosta- snažiť dostať kompromisom a záväzkom, ktoré boli prijaté v rámci viacročného finančného rámca, ale taktiež, že sa bude snažiť dostať všetkým vyhláseniam rady a že teda sa budú snažiť naozaj postupovať koherentne. Ďakujeme pekne. Máme naplánované hlasovanie o 9.30. Nemyslím si, že sa nám podarí začať o 9.30. Máme totiž povinnosť absolvovať krátku diskusiu k tomuto bodu. Prosím vás teda o stručnosť. O chvíľu dám slovo spravodajky nie pani Klune. Okrem toho mám na zozname a pána Baláža, pani Mohašachtie. Pýtam sa, kto ešte ďalší žiada o slovo. Hláste sa. A potom dáme opäť e, slovo pánovi Fernandešovi a následne potom by sme začali hlasovať, ak súhlasíte. Takže takto budeme postupovať najskôr pani Klune, ktorá, ktorá je spravodajkyňa nášho výboru. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujeme vám, pán Fernandeš za vaše vyjadrenia. Mali sme isté um, e, výhrady, už sme e, sformulovali naše stanovisko. Podarilo sa nám dosiahnuť e, kompromisy. Teda som rada, že sa hlasovanie o chvíľku posunie. Chceme, aby um, výbor vypracoval veľmi jasné a jednoznačné stanovisko, ktoré by potom mohol pán Fernandeš využiť, najmä čo sa týka um, iniciatívy na podporu mládeže a isté, že nemôžeme zabúdnúť na celú oblasť nezamestnanosti mladých. Vieme, aké sú čísla, vieme, aká je zložitá situácia. 22 na nezamestnanosť eh, v niektorých eh, krajinách dokonca až do výšky 50% to je naozaj nepriateľné. Musíme teda na to klásť dôraz, musíme podporovať príslušné programy na podporu pracovných miest chcem oceniť vaše vyjadrenia o frontloadingu. Diskutovali sme v tomto výbore už na túto tému pod vedením pani Moran Šartie. Myslím, že z vašich vyjadrení vidíme, že aj vy to vnímate ako prioritu a to je pre nás dôležité. Budeme sa snažiť o flexibilitu v tejto oblasti, tak aby sme mohli uskutoční programy, ktoré boli naplánované. Tiež sme zdôraznili oblasť e, podpory zručnosti vzdelávania, taktiež oblasti, v ktorých nedostatok e, pracovníkov, napríklad e, informačné komunikačné technológie a pritom je tam veľký potenciál vytvárania pracovných miest. Tiež spomínate podnikanie, zamestnanosť a tiež malé stredné podniky, aj e, tieto sú e, dôležité, pretože e, práve v ich sektore vzniká väčšina pracovných miest, musíme ich preto podporovať, pretože sú kľúčové pre ekonomiku, ale pre vytváranie pracovných miest. Ďalšie oblasti sa týkajú mikrofinancovania. Tu chceme oceniť vaše vyjadrenie o, o rozšírení tejto kapitoly. Celkovo teda môžem povedať, že sme Eh, už sformulujem naše stanovisko v mene výboru. Teším sa na ďalšie podrobnejšie diskusie o konkrétnych sumách, o platbách, teda na tú ďalšiu fázu. Myslím, že dôraz na zamestnanosť mladých je rozhodne eh, kľúčová pre náš výbor, ako aj oblasť vzdelávania, školenia a nápravy nedostatkov na trhu práce. Toto sú teda naše tri hlavné oblasti pozornosti. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Ďalej pán Baláš, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vyjadrujem sa v mene skupiny socialistov, môj kolega Perenský, a teda najmä v mene jeho. Pokiaľ ide o otázku rozpočtu, je to komplikované Vieme, že čelíme inštitúciám, ktoré sa pokúšajú zredukovať e, naše snahy. My samozrejme chceme tú latku posunúť tam, kde má byť. Je pravda, že to, čo sa deje so sociálnym fondom, Európskym sociálnym fondom, je trošku problematické. Je dôležité, aby sme dávali pozor, pretože peniaze niektorí, niektoré členské štáty nevyužívajú tak si musíme dať pozor, aby nás to nedoviedlo, nedoviedlo do situácie, kde budeme musieť eh, rešpektovať alebo prijať uspôsobenie rozpočtu. To už je tak povedať tradícia, že sa nevyužijú všetky rozpočtové prostriedky, aby sa potom následne mohol rozpočet krátiť. To isté platí pre Fond pre sa globalizácie a potom 1B, to je podľa nás tiež v citlivej situácii Jedna, a a tam je to naopak dobré, tá, tam je to konsolidované z globálneho hľadiska, avšak je potrebné, aby Európsky parlament, a je to naozaj mimredne dôležité, aby parlament dokázal e, potreby Európy 2020 a my chceme, my naozaj budeme bojovať o to, aby tie zdroje boli naozaj solidné, aby boli čo najmenej naviazané na členské štáty. Áno, vieme, že je to trochu utopické, ale musíme na tej hypotéze stavať, pokiaľ jedného dňa sa chceme dopracovať k úlohe, ktorá je nezávislá od činnosti členských štátov v tejto oblasti. Takže budeme musieť podporiť snahy týkajúce sa dnes navrhovaného rozpočtu, ale naozaj musíme byť pozorní Parlament musí pevne trvať na, na jednej strane zdrojoch, ale na druhej strane konkrétnemu využití, aby tie zdroje následne neboli využité akurát na zníženie, na skrátenie rozpočtu. Thank you, uh, ma- Ďakujeme. Pani Maréšartier. Madame la présidente. Ďakujem za slovo. Chcela by som sa poďakovať pánu Fernandezovi za to, že nám prišiel predstaviť dnes ráno túto prácu. Chcela by som povedať, že potrebujeme sa zamerať naozaj na 4 body, kde nemôžeme vôbec cúvnuť. Prvý bod je so, Európsky sociálny fond a všetko, čo sa týka politiky zamestnanosti, pretože v Európskom sociálnom fonde to, že ako ste veľmi otvorene, čestne povedali, že tam bolo toľko nesplatených faktúr, to spôsobuje, že z globálneho hľadiska znižujeme možné zdroje pre ďalšie roky, pretože sa teraz pokúšame dobiehať predchádzajúce roky. Môj drahý kolega, to nejde, nejde tu o to, že by to bolo zle využité členskými štátmi. Ide o to, že sme nezaplatili to, čo sme mali zaplatiť. A je naozaj dôležité, pokiaľ naozaj hlavy štátu a vlád sa naozaj zamerajú na politiku zamestnanosti, tak je potrebné to nakopnúť na úrovni Európskeho sociálneho fondu. No ale my sa teraz snažíme dobiehať, tak ako ste povedali, a to je vážne. Druhá vec, iniciatíva pre zamestnanosť mladosti. Vravili ste, že mladých to je veľmi dôležité, sám ste to hovorili. A hlavný problém, ktorý vidím, aj keď došlo k frontloadingu, ako ste povedali, v apríli sme tu hlasovali, ak sa nemýlim, Odhlasovali sme pre bežné financovanie 30 e, pre iniciatívu zamestnanosti mladosti, mladých, aby sme ten projekt stimulovali. Tri mesiace sme chodili medzi parlamentom a komisiou, hovorili sme o hlasovaní, o prefinancovaní 30%. No ale zrazu sa teraz e, E, ocitneme pred prázdnym miestom v rozpočte. To však nie je možné. Je dôležité, aby politické činnosti, ktoré sme viedli a rozpočet e, musí byť politickým tlmočením našej vole a tieto musia byť e, v súlade. Tru, tretí bod to je Fond prispôsobenia sa globalizácii. Odkedy na tomto výbore sa venujeme tomuto fondu, tak viem, že všetky, všetky hlavy štátov a vlád sa pokúšajú zaťahnuť kohúčik keď dojde e, k rozpočtu. No ale potom samotné požiadavky pochádzajú členských štátov a oni tento fond potrebujú. Tie peniaze nejdú e, e, pre, do podnikov či členských štátov, ide, ide to pre zamestnancov podnikov, ktorí to potrebujú. Čiže to je ďalšia téma, kde nemôžeme cúvnuť a musíme im to tak povedať. A posledný bod, to viete veľmi dobre, je fond pre najzraniteľnejšie osoby, šefovia štátov a vlád to nechceli a my sme ten fond zachránili vďaka činnosti parlamentu. To je najčitateľnejší, najmedializovanejší eh, prvok. V celej Európe sa to v médiách nachádza. Pokiaľ Európa nie je schopná dostať tomuto záväzku, tak bude mať Európa veľmi zlý imič. Ďakujem. Thank you, Madam Ribeiro. Ďakujeme pekne, pani Ribeiro. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať pánovi Fernandešovi za to, že prišiel dnes ráno medzi nás, aby s nami diskutoval. Chcela by som predniesť dve hlavné poznámky k dvom veciam, ktoré E, tu zazneli. Poprvé musíme investovať do programov na podporu malých a stredných podnikov predovšetkým a taktiež do tých najmenších podnikov, tak aby sme dosiahli rozvoj ekonomiky a oblasti e, sociálnej politiky sa musíme zamerať najmä na zamestnanosť mladých. Kolega Jose Manuel spomenul nové programy v roku 2016. Pani Morán Chartier spomenula, že kontinuita všetkých programov v boji proti nezamestnanosti mladých je tu ohrozená. Teda chcem sa pýtať, či máme nejaké záruky o tom, či členské štáty využijú prostriedky e, z programu pre záruku mladých efektívne, tak je Ďalej, čo sa týka flexibility v rámci viacročného finančného rámca, aj toto je podľa nás zásadné. Chcem sa opýtať, či sú k dispozícii nejaké konkrétne čísla o nevyužitých prostriedkoch z predchádzajúcich rokov v členských štátoch a tiež ako vníma komisia túto flexibilitu. Uh, I'll give the floor for uh, last comments. Ešte dám na záver slovo pánovi Fernandešovi, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým eh, rečníkom za pripomienky. Pokiaľ ide o rozpočet, samozrejme rozpočet Európskej únie je malý rozpočet. Je to 1% to je 145 miliard eur. Ale napriek tomu, že je malý, je veľmi dôležitý. A v mnohých členských štátoch predstavuje vyše 50 investícií. A jedna vec, tu by sme mali stále opakovať, že ten rozpočet je najmä na investície. 94% z neho ide na investície, takže iba 6% je na administratívne výdavky, na prevádzku. A to preukazuje naozaj pridanú hodnotu tohto rozpočtu. Samozrejme, s rozpočtom je problém, ale o tom nebudeme diskutovať dnes a tu, pretože by trvalo naozaj veľa času to vyriešiť. 85 faktúr do, prichádza z národných rozpočtov a my potrebujeme vlastné zdroje, naozaj skutočné, ozajstné vlastné zdroje. Pokiaľ ide o priority, s tým súhlasím. Ako som povedala, Európsky sociálny fond je veľmi dôležitý. Ale aj tie ďalšie fondy koheznej politiky sú dôležité v oblasti zamestnanosti. A Junckerov plán, ktorý sme prijali, bude veľmi dôležitý v oblasti zamestnanosti. Musíme využívať a rešpektovať kompromisy, tak ako som hovoril na začiatku. Keď sa pozrieme na viacročný finančný rámec, roky 2014-2015, tak tam ide najmä o splatenie pohľadávok z minulosti. Viacročný, ten skutočný viacročný finančný rámec iba začne. Takže sa dá povedať, že tie kompromisy, ten výročný finančný 4 v tejto chvíli nie je rešpektovaný. Pokiaľ ide o iniciatívu pre zamestnanosť mladých, čísla nemám, ale žiadal som o nich komisiu a ako náhle ich budem mať, tak vám ich pošlem. Nezabúdajme na to, že v operačných programoch došlo k meškaniu čo znamená, že mešká aj vykonávanie tejto iniciatívy pre zamestnanosť mladých. Mne to leží na srdci a vidím, že aj, aj vám, aj pre vás je to dôležité. Chceme dosiahnuť, aby v roku 2016 sme naozaj vedeli, aké budú záväzky, aby sme mohli pokračovať s touto iniciatívou. Asi by nikto nepochopil, keby sme v roku 2016 túto iniciatívu ukončili. Tá jednoducho musí pokračovať. Máme toto pravidlo N plus 3, 3, 3 roky na, na vykonávanie činností na to nesmieme zabúdať, v Európskom sociálnom fonde platí pravidlo N plus 3, avšak nikto by nepochopil, že v roku 2016 budeme mať možnosť otvoriť nové iniciatívy v rámci iniciatívy zamestnanosť mladiství. Pokiaľ ide o fond pre prispôsobenie sa globalizácii, tak si myslím, že 30 miliónov eur je naozaj málo. A je pravda, že niekedy tie členské štáty, ktoré najviac e, sa ozývajú proti tomu fondu, ho potom využívajú najviac. Je dôležité, aby sme aj v tejto oblasti boli koherentní. Pokiaľ ide o fond pre najzraniteľnejší, tam som už tiež hovorila o navýšení um, pladieb. Máme tam samozrejme rezervy na rok 2015. To bolo 1680 miliónov Časť z toho sa využila v rámci Fondu pre e, strategické investície. V roku 2016 sa predvída rezerva na úrovni 2,2 miliardy. Ale nezabudujeme, že 1,1 z toho je v rubrike oddeli 2. Takže máme tam dostatočnú rezervu a máme tiež nástroje flexibility. Keď hovoríme o fonde pre prispôsobenie sa globalizácii, tak je to naozaj špeciálny nástroj. Máme rôzne stanoviska voči, v, v rámci týchto, pokiaľ ide o tieto nástroje a máme rôzne stanoviska než rada. Podľa nás tieto nástroje nespadajú do celkových čísel. Máme možnosť využiť nástroje flexibility, najmä pokiaľ ide o otázku zamestnanosti mladých. Ale ako som povedal, v roku 2016 vzniká niečo nové, to je globálna rezerva, čo sme za posledné viacročné finančné rámce nemali k dispozícii. Čiže peniaze, ktoré sa nevyužijú, sa presunú do globálnej rezervy. a potom môžu byť využité iba na isté politické ciele, najmä na e, otázky zamestnanosti a rastu. To je dôležité vedieť. Viackrát som o tom hovoril v rámci rokovaní, keď sme hovorili o Junkerovom pláne. Rada chcela na to zabudnúť. Pracovali s posledným viacročným finančným rámcom, ale v rámci 14. článku najedenia o väzročnom finančnom rámci, tam sa uvádza, že rezervy a nevyužité e, výdavky z jedného roka sa presúvajú do globálnej rezervy a následne môžu byť využité iba výlučne na politické ciele v oblasti rastu a zamestnanosti. A najmä, a je to tak aj uvedené, najmä pre zamestnanosť mladých. Takže takto sa to uvádza v nariadení, čo je taktiež kompromis medzi radou a nami a myslím si, že rokovania s radou o otázkach rozpočtu sú vždy náročné. Ale samozrejme vynasnažíme sa, aby sme dostali tým kompromisom a to sa týka aj otázky platieb naozaj tú otázku pládie by sme ani nemali opätovne otvárať, nemali sme o tom vôbec diskutovať, je to, je to komické. Je komické, že platíme úroky za to, že meškame s platbami. Pritom tie platby sú logickým dôsledkom záväzkov, ktoré sme si určili. Čiže o tom by sme vôbec ani nemali hovoriť. Keď hovoríme o platbách, hovoríme o veciach, ktoré už boli vyfakturované. Sú to peniaze pre malé a stredné podniky, či regióny, miestne orgány, pre mládež. Jednoducho sú to peniaze, ktoré už boli minuté. Ešte raz vám ďakujem a verím, že získam vašu podporu v tej práci, ktorá nás čaká, že sa dopracujeme ku cieľu. Ďakujeme pekne, e, pán Fernández, za vaše jednoznačné stanovisko. My vás rozhodne podporíme v boji za množstvo peňazí v snahe e, znížiť nezamestnanosť. Hlasovanie vo výbore pre rozpočte je naplánované 22. 23. júna a v pléne sa bude hlasovať v júli. A teraz sa pripravíme na naše hlasovanie tu vo výbore. O 2-3 minútky začneme. I give it to you one by one because uh, my order is not the order of the vote, huh? so there is in between. Okay, then we'll start with the... teda k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o otázke mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Ide tu o firmu Broadcom z Fínska. Budeme hlasovať elektronicky. Kto, nech sa páči, hlasujte. And the vote is now closed. Konec hlasovania. Ďalej pristúpime k návrhu správy o usmerneniach v oblasti politiky zamestnanosti členských štátov. Návrh 101. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis K. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis L, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis M, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis vrch 127, kto je za? Proti? Zdržali sa Prijaté. Ďalej. Kompromis A a B. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Návrh. 129. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 130. Kto je za? Proti zdržali sa, zamietnuté. Kompromis N, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis N, a kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 141, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 142, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis O, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 151, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis P, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 157. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis Q. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Overíme si návrh 157. Pardon, prepačte. Overíme si na kompromis Q. Otváram hlasovanie. And the vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej návrh 170, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis R, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 177, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Kompromis S, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh. Kompromis T, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis U, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 189, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Oberíme si návrh 179, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania prijaté. 24 hlasov za. Ďalej. Kompromis 2, V, kto je za, pardon, dvojité, jedno V, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, kompromis dvojité V, to je za. Proti, zdrželi sa, prijaté. Ďalej, návrh 212, kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 213, 213, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. 214, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis X, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej, kompromis. Y, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis Z, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis AA, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 245, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 246, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis a kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme si to pre istotu. Nech sa páči, hlasujte. Uh, the vote is closed. Koniec hlasovania prijaté 29 hlasov za. Návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 3 si overíme. Nech sa páči, hlasujte. And the vote is closed. Konec hlasovania, 28 hlasov za. Ďalej, kompromis B, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 49, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 50, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 51, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 52, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 5, ten bol stiahnutý. Ďalej návrh 53, ten je bezpredmetný. Rovnako je návrh 54. Návrh 55, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 56 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si druhú časť o návrhu 56. Nech sa páči, hlasujte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 57. Ten je bezpredmetný, ako aj návrh 58. Ďalej kompromis C. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté Kompromis D, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overieme si kompromis D. Nech sa páči, otváram hlasovanie. And the, the vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. Compromise E. Those in favor. Kompromis E. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 67, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 68, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si návrh 68, otváram hlasovanie. And um, The vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. 22 hlasov za. Ďalej kompromis F s ústnym pozmeňovacím návrhom od skupiny EPP. Okay. Uh -huh. So we vote on the original text. We stick to the original text. Budeme sa teda držať pôvodného textu, keďže bola námietka k ústnemu pozvaniaciemu návrhu. Budeme hlasovať o kompromise F v pôvodnom znení. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis G. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 12. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Kompromis H, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis I, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 94, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 96, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis e, je. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. A teraz pristúpime k záverečnému hlasovaniu o návrhu správy takto upravenom znení. Otváram hlasovanie. Ešte stále môžete hlasovať. Koniec hlasovania. Prijaté 37 hlasov za, 6 proti. Ďakujeme e, pani Agia spravodajkyni. A teraz pristúpime k ďalšiemu bodu. the Green Employment Initiative and we start with... Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest a začneme s kompromisným návrhu. E, návrhom je, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 53, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté pozmeňujúci návrh 55. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Skontrolujeme si elektronické hlasovanie o pozmeňujúci návrh 55. Hlasovanie je ešte otvorené. Teraz ho uzatváram. Zamietnuté. Teraz prejdeme Áno, môžeme teda pokračovať. Zdá sa, že sme tu mali nejaký problém. Prejdeme na pozmeňujúci návrh NV2, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. NV3 za, proti, zdržali sa prijaté. NV5 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh L, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 61, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. FAM 1 za, proti, zdržali sa, Povedal by som, že je to prijaté. Skontrolujeme si hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh M, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh N, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh 64. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 65. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh 66. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh O. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté Kompromisný návrh P. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujeme elektronické hlasovanie o sa návrhu 76. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté väčšinou jedného hlasu. Pozmeňujúci návrh 77, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromisný návrh Q, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Nasledujúci návrh odpadáva a prejdeme na pozmeňujúci návrh 83, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Návrh 84 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh R, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 87 budeme hlasovať po častiach. Hlasujme o prvej časti, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Hlasujme o druhej časti, za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme to elektronicky, hlasujeme o druhej časti pozmeňujúceho návrhu 87. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 27 hlasmi. Kompromisný návrh S, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 91, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujeme si hlasovanie o návrhu 91 elektronicky, otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie, zamietnuté dvomi hlasmi. Pokračujeme pozmeňujúci návrh 93, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 94 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromisný návrh T. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromisný návrh TA. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. FAM 3. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté skontrolujme si elektronické hlasovanie o návrhu FAM 3. Uzatváram hlasovanie prijaté 4 hlasmi. FAM 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 99, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 100, za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 101 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 102, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh U, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh V, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A potom budeme musieť hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 106, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Skontrolujeme si elektronické hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 106. Hlasovanie otvorené. Áno, návrh bol prijatý o tri hlasy. Potom tu máme pozmeňujúci návrh FAM 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 110, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh dvojité V, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh X, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Potom tu máme pozmeňujúci návrh 116 za, proti, zdržali sa, prijaté. Zdá sa, že to nebol posledný pozmeňujúci návrh. Prejdeme na pozmeňujúci návrh 117, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh XA, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kontrolujem si hlasovanie o pozmenujúcom kompromisnom návrhu XA. Hlasovanie je otvorené. Uzatváram hlasovanie zamietnuté o 4 hlasy. FAM 8. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. FAM 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. FAM 14 za, Nie, neodpadávajú tento návrh. E, FAM 14, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Musíme si to skontrolovať. Elektronicky hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu FAM 14. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté o 6 hlasov. FAM 6, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. FAM 13 za, proti, zdržali sa prijaté. FAM 17 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh Y, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 123, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh Z, za, proti, zdržali sa, nevidela som to. Budeme hlasovať elektronicky o kompromisnom návrhu Z. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A podporilo 40 poslancov tento návrh, takže to prijaté. NV24, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. si návrh 130, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. si návrh 131 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujeme Elektronické hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 131. Otváram hlasovanie. Uzatváram teda hlasovanie. A je to prijaté opäť hlasov. Prejdeme na pozmeňujúci návrh 132. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromisný návrh AA. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh AB. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh AHC. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. NV29. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 140, kto je za? Pozm- proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh AD, kto je za? Kto je proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme na pozmenujúci návrh 147. Kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 148 za, proti, zdržali sa Prijaté. Pozmenujúci návrh 149 za. Proti. Zdržali sa. Možno e, by mohol byť zamietnutý. Skontrolujeme si to elektronicky. Hlasujeme o pozmenujúcom návrhu 149. Uzatváram hlasovanie a je prijatý o tri hlasy kompromisný návrh AE. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh AF, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh NV19, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Návrh NV20 za, proti, zdržali sa prijaté. Áno. Potom pozmeňujúce návrhy 153, 154, 155 a 156 a budeme o nich hlasovať spoločne. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Skontrolujeme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o pozmeňovacích návrhoch 153 až 156. Teraz uzatváram hlasovanie zamietnuté. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 157, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 158, kto je za, kto je proti, zdržali sa Prijaté. Návrh 159. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 160. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromisný návrh AFA. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa povedala by som, že je Budeme musieť hlasovať o pozmeňujúcom návrhu NV21. Kto je za? V hlasovacom zozname je chyba, takže musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu NV21. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. NV22. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. si návrh 162. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh AG. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 168. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Skontrolujeme si. Elektronicky hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 168. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Desiatimi hlasmi. Návrh NV23. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 169 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV25, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. si návrh 170, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 172 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh NV26 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV27 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV28 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh AH, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom prejdeme priamo na kompromisný návrh A, I. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh A je. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 188. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 189. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 190, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 191, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh FAM 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 192. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 193. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 194. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Potom prejdeme na kompromisný návrh AK. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmením si návrh 196. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh AL. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. NV11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Potom tu máme návrh NV12. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. NV13, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 198, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 199, kto je za, kto je proti, zdržali sa Budeme si to musieť skontrolovať. Hlasujeme elektronicky, hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 199, otváram hlasovanie. Ospravedlňujem sa. To je naozaj veľmi silná podpora, keď nikto nehlasoval proti. FAM 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 200. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmením si na návrh 201. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. NV34 neodpadáva. Budeme o ňom hlasovať. Kto je za? NV34. Kto je proti? Zdržali sa prijaté. E, návrh NV35. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté NV36, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. si návrh 202, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. si návrh 203, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 204, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujeme si elektronické hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 204. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 205. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kontrolujeme si elektronické hlasovanie po zmenujúcom návrhu 205. Uzatváram hlasovanie zamietnuté 4 hlasmi. Pozmeňujúci návrh 206. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 207. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 208. Kto je za? Kto je proti? Čiže ešte raz. Pozmeňte sa na 208. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Skontrolujeme si elektronické hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 208. Uzatváram hlasovanie. Áno. Zamietnuté jedným hlasom. Kompromisný návrh A. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. si návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. si návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromisný návrh B. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh C, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh D, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 15, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 16, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 17, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 48, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh E, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 20, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmením si návrh 21. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh F. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmením si návrh kompromisný návrh G. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. si návrh 32. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Pozmením si návrh 33. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 34. Za? Proti? Zdržali sa? Pravdepodobne prijaté. Skontrolujem si elektronické hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 34. Uzatváram hlasovanie prijaté väčšinou 32 hlasov. Pozmeňujúci návrh 35, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh H, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté Úvodné ustanovenie G, 38, kto je za, kto proti, zdržali sa prijaté. 39, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Úvodné kompromisný návrh I, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 40, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 46. Kto je za? Ospravedlňujem sa. Hlasujeme po častiach. Pozmeňujúci návrh 46 o prvej časti. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Hlasujeme o druhej časti. Pozmeňujúci návrh 46. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté skontrolujeme si to elektronicky. Pozmeňujúci návrh 46, časť 2. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Prijaté o 3 hlasy. Pozmeňujúci návrh 47, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. FAM H, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kontrolujeme si to elektronicky, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu FAM. H, otváram hlasovanie. Hlasovanie je stále otvorené. Uzatváram hlasovanie. Prijaté piatimi hlasmi. FAM je, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Skontrolujeme si elektronické hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu FAM je. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je stále otvorené. A teraz uzatváram hlasovanie. Prijaté o 5 hlasov. Pozmeňujúci návrh 49, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté pozmenujúci návrh 50, kto je za, kto je proti? Prijaté. Pozmenujúci návrh 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz prejdeme na pozmenujúci návrh 1, ktorý sa týka citácií. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Potom hlasujeme o e, celej správe a celom stanovisku v znení zmien. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je stále otvorené. V poriadku. Hlasovanie je uzatvorené a Stanovisko bolo prijaté 41 hlasmi. Congratulations. Blahoželám spravodajcom. Then we'll go to... Prejdeme k návrhu stanoviska týkajúceho sa rozpočtu pre rok 2016. Kompromis A, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Pozmeňovací návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si to elektronicky. Hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 3, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Prepašte, že som to nevidela. Dobre, prejdeme ďalej na pozmeňovací návrh 7. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si to. Pozmeňujúci návrh 7. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté 28 hlasmi za. Prejdeme teraz na odsek 1b. Pozmeňovací návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis B. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Takže teraz pozmeňovací návrh 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis C. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté Pozmeňovací návrh 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si ešte raz pozmeňovací návrh 20 elektronicky. Hlasovanie ukončené. Ešte nie je ukončené. Ešte chvíľu počkáme. Teraz je ukončené, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis D, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 25, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 26, nie, 27, hlasujeme 27, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 28, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dva, overíme si 28 elektronicky, hlasovanie otvorené. A hlasovanie je ukončené. Prijaté. Teraz hlasujeme 29, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 30, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 31, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromis E, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 35, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté pozmeňovací návrh 36, kto je za, proti, zdržali sa prijaté pozmeňovací návrh 37, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 38 bola stiahnutá, 39, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 40 kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 41. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis F. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Za, e, prijaté. 47. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis G, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 54 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 55 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 56, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. No a teraz budeme hlasovať o celom návrhu stanoviska e, v, v aktuálnych zmenách. Takže budeme hlasovať podľa mien. And the vote is closed. Hlasovanie ukončené. Návrh bol chválený, 40 za, 7 proti. Yeah. No. Thank you all. Ďakujem vám všetkým. Ďalší bod programu. We are actually ahead of ideme rýchlejšie, než sme pôvodne plánovali. Máme ešte 6 minút času. No ale môžeme prejsť k bodu 11 programu. Splnomocnenie členských štátov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 Okay, we start. Uh... V poriadku, takže začneme. Začneme sa venovať bodu 11. Ten bod sa týka splnomocnenia členských štátov na ratifikáciu protokolu z roku 2014 k dohovoru Medzinárodnej organizácie práce, o nutenej povinnej práci, pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa sociálnej politiky. No a mali by sme odsúhlasiť navrhované rozhodnutie rady. Mali by sme sa rozhodnúť na základe odporúčení od výboru pre zamestnanosť, čiže e, od nás bude závisieť, či schválime, či odmietneme tento akt. Takže je to veľmi dôležitý bod programu. A dám teraz slovo spravodajcovi pánovi Lejarikovi zo skupiny GUE. Máte slovo. Poprosím ostatných kolegov, aby sa pokúšali e, byť potichu, keď opúšťajú miestnosť. No a teraz už má slovo pán Jarik. Pani predsedajúca, vážení kolegovia, Text, ktorý navrhujem, sa týka ratifikácie protokolu z roku 2014 dohovoru Medzinárodnej organizácie práce, ktorým sa aktualizuje dohovor o nútenej práci a tento pôvodný dohovor je z roku 1930. Je možno šokujúce, že tak neskoro to aktualizujeme, pretože podľa samotných odhadov Medzinárodnej organizácie práce nutená či povinná práca ešte stále sa týka 21 miliónov osôb eh, na svete. No ale samozrejme vítame tú aktualizáciu či už hovoríme o e, zneužívanej filipínskej domácej e, služke, či migrantov, či zamestnancov, ktorí um, stávali štadión e, pre svetový šampionát v Katari, či deti, ktoré musia pracovať, za svoje často pritom sexuálne zneužívané, tak to je naozaj dôležité, aby sme to riešili To sa dá vyčísliť na, na sumu 150 miliónov eur ročne pre ľudí, ktorí sa venujú také, takejto povinnej, teda ktorí organizujú takúto nutenú prácu a to nemôžeme ďalej akceptovať. Napriek existencii toho, čo nazývame právny štát, toto existuje aj v rozvinutých krajinách. Samozrejme musíme stále e, veriť v zlepšenie životných podmienok e, osôb, ktorí trpia e, takouto nočnou povinnou prácou. Týka sa to mužov, žien, detí, ktoré sa chceli dostať z týchto podmienok a prišli sem k nám nelegálne za dramatických podmienok, ktoré poznáme. Podľa Medzinárodnej organizácie práce je ich 840 tisíc v EÚ milión 600 tisíc e, e, na celom kontinente, ktorí trpia touto novou formou nútenej či povinnej práce. Muži a ženy, ktorým e, bolo ponúknuté zamestnanie v zahraničí, sú zrazu v pásci tými tzv. zamestnávateľmi, sú to migranti, sú to deti, ktoré sú ohrozené vykorenením a tie hrôzy zneužívania nepoznajú e, hranice, sú to sú naj, najzraniteľnejší ľudia, deti, ženy, migranti, ktoré musia spolne, e, robiť najhoršie úlohy v naj, najdegradujúcejších podmienkach, čiže to prostitúcia alebo veľmi tvrdá práca. K tomu sa pridáva aj fyzické násilie, neustály psychologický teror, strach a izolácia. A práve táto izolácia je nová forma zneužívania. A treba všetky tieto formy prelomiť a práve to je cieľom tohto dohovoru. Vyše 80 rokov neskôr sa bude aktualizovať e, e, protokol a vďaka tomu Medzinárodná organizácia práce bude mať nové nástroje boja proti povinnej práce tým, že e, tieto opatrenia budú mať e, právne záväzné e, dopady. Čiže kontext a forma povinnej a nutnej práce sa zmenila. Dok, do, do, dohovor e, chce dosiahnuť opatrenia kont, e, prevencie s národnými partnermi a taktiež národné plány e, boja proti nutenej práci. Toto sa nachádza podrobne v článku 2 vzdelávanie e, zraniteľných osôb a zamestnávateľov, aby títo taktiež neboli komplicmi nutené práce, taktiež ochrana špecificky my, e, o zamestnancov, ktorí sú migrantami, potom posilnenie kontroly práce, e, sledovanie ako súkromného, tak verejného sektora. Samozrejme, dalo by sa toho veľa povedať o, o dôvodoch tejto situácie, napríklad je to zneužívanie e, krajín juhu krajinami severu, nerovnosť obchodných vzťahov, ktoré nové obchodné e, dohovory podľa mňa len zhoršia, likvidácia e, rodinných fáriem, a tak ďalej. Jedným z najzaujímavejších e, aspektov je zodpovednosť, ktorá z toho vyplýva pre členské štáty a to je špecificky rozpísané v ďalších článkoch. Je to zodpovednosť za oslobodenie obetí nútenej práce, zodpovednosť za prístup k mechanizmom odškodnenia a toto je veľmi zaujímavé a veľmi aktuálne, pretože sa tu hovorí, že ide o že toto je potrebné bez ohľadu na to, aký je ich, je ich právny štatút na dotknutom území. Je dôležité, aby obete nutených prác neboli stíhané za nelegálne činnosti, ktoré uskutočňovali v rámci tej zonútenej práce. A samozrejme je dôležité dostať tiež spolupráci medzi signatármi, aby sme naozaj čelili tejto novej forme e, zneužívania Takže keď si čítame tieto povinnosti, tak chápeme, prečo niektoré členské štáty, ako napríklad Katar, boli proti ratifikácii protokolu. Keďže sa tu rozprávame o zodpovednosti, tak predpokladáme, že je na nás, aby sme zabezpečili, že ten protokol sa čo najskôr ratifikuje, aby čo najskôr začal platiť. Postup e, schváľovania je, zjednodu, je to je zjednodušený postup, čiže to postup súhlasu, Znamená to, že my môžeme buď ten súhlas udeliť alebo odmietnúť, čo by zabránilo prijaťu akýkoľvek pozmeňovacích návrhov, aby sme teda e, e, prispeli k schváleniu túto tek, tomuto textu, tak som sa držal tohto pravidla. Ne, mm, nevznesol som žiadne pozmeňovacie návrhy, iba som svoje pripomienky spísal v, v ďalšom texte, ktorý je popri tom. Vďaka tomuto môžeme naozaj prispieť k svetovému humanistickému projektu Chcem ešte povedať, že, e, využitý, že prostriedok, ktorý sme si zvolili na boj proti zneužívaniu, je prostriedok práva, tým, že sa zlepšuje pracovné právo, čo je najdôležitejší nástroj, o ktorý sa opiera tento protokol. Je podľa mňa dôležité, aby sme si pripomenuli jeho význam, aby sme sa venovali obrane proti zneužívaniu. Takže je na nás, aby sme ten text eh, prijali čo najrychlejšie, ale taktiež, aby sme aj naďalej eh, hájili to, o čom vlastne hovorí, čiže právo na prácu. Ďakujem vám, pani predsedajúca, vážení kolegovia, za, ďakujem za pozornosť. Thank you. I'll now Ďakujem. Teraz dám slovo pánovi Bachovi, ktorý je tieňovým spravodajcom za EPP. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že nútená práca, tak ako už povedal kolega spravodajca, so všetkými následkami pre postihnutých, eh, najmä mladých ľudí, je naozaj eh, zločinom a eh, výrazným porušením ľudských práv. Milióny ľudí od nás očakávajú všetkých politických inštitúcií veľmi rezolutné konanie, odsúdenie nútenej práce a s tým spojených negatívnych dopadov na ich život. A vkladajú veľké nádeje do našej práce v tejto súvislosti a preto postup Medzinárodnej organizácie práce, čo sa týka dohovoru z roku 1930, aby sa doplnilo protokol, eh, považujem za veľmi eh, významné. Čo sa týka obsahu vyjadrenia spravodajcu, myslím, že už spomenul všetko, podstatné. Niekoľko ustanovení je už upravené aj sociálnej politiky EU, ale nie úplne všetko a preto je dôležité poskytnúť e, splnomocní rade k tejto ratifikácii a to čo najrýchlejšie. Je to totiž v spoločnom záujme Európskej únie, tak aby sa mohlo konať čo najskôr. Na záver chcem ešte oceniť prácu spravodajcu a prejaviť našu podporu a súhlas EPP aj je s jeho správou, aj s požiadavkou toho, aby sa čo najskôr pristúpilo k ratifikácii na úrovni členských štátov. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. A teraz Uta Štenuk za SD, ktorá je tieňovou spravodajkňou. Ďakujem pekne. Náš eh, tieňový spravodajca um, nemôže kvôli problémom s e, lietadlom byť e, prítomný, ale v jeho mene môžem povedať, že sa chce poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu a v plnej miere ho podporuje. Je to záležitosť, ktorú vnímame um, ako veľmi e, významnú, aby Európsky parlament podporil túto dohodu. Po svojom odôvodnení spravodajca už spomenul veľmi podrobnú analýzu dôvodov, prečo takýto protokol by členské štáty mali e, ratifikovať, e, najmä v súvislosti so politikou e, v sociálnej oblasti politikou pracovného trhu, boj proti nutenej práci v Európe, ale mimo Európy si vyžaduje solidaritu. A to od všetkých. Predovšetkým budeme potrebovať jednoznačné pravidlá, medzinárodné štandardy, ktoré sa budú musieť schváliť a ratifikovať. A taktiež potrebujeme vzájomné porozumenie, pretože takýto boj proti nezákonnej práci e, sa môže podariť len, ak bude Európska únia jednotná, ak sa bude snažiť o skutočnú spoluprácu medzi členskými štátmi. Ešte poznámka na záver, ak dovolíte. Naša politická skupina by chcela, aby v zápisnici dnešnej schôdze bolo jasne uvedené, že považujeme za nepriateľné, že členské štáty už začali rokovať o protokole bez toho, aby dostali legitímne povolenie od komisie. Považujeme takýto postup za e, veľmi sporný a tak ako komisia, my sa domnievame, že by to mala byť len ako výnimka. A chceme požiadať predsedníctvo výboru, aby poukázalo e, na takúto spornosť takéto postupu členských štátov rady a Celý výbor pre zamestnanosť e, by mal podporiť takúto výhradu, pretože každá jedna inštitúcia EÚ koná, aj keď v tomto prípade ide o dobrú vec, e, e, chceme, aby sa to schválilo čo najskôr. V každom prípade pravidlá, ktoré sú stanovené, čo sa týka spolupráce inštitúcií, by sa mali dodržiavať. Inak sa chceme poďakovať spravodajcovi za veľmi dobrú, kvalitnú správu a dúfame, že sa nám bude ďalej spolu dobre spolupracovať. Thank you. I'll give the floor to... Ďakujem. A teraz tieňová spravodajkňa za ALDE. Ďakujem za slovo. Som, tak ako povedal spravodajca, aktualizujeme dohovor z roku 1930. No a v tomto kontexte žiadame členské štáty, aby vyvinuli vnútroštátnu politiku a akčný plán na zabezpečenie E, neustálej eliminácie núčenej práce a taktiež žiadame, aby zamestnanci a organizácie e, robotníkov boli zaangažované do tohto procesu. Dôležité je, aby sme vzdelávali najmä tých najzraniteľnejších o ich právach, no ale v prvom rade je dôležité sa ubezpečiť, že sú posilnené e, inšpekcie, kontroly práce. Najmä ďalšia dôležitá vec o tomto protokole sa týka obetí nučenej práce je dôležité, aby existovali efektívne opatrenia na ich identifikáciu a podporu. A taktiež je dôležité, aby mali e, právo na odškodnenie. To je nové v tomto protokole. Protokol taktiež vyzýva vlády, aby prijali špecifické činnosti na ochranu migrantov, migračných pracovníkov, ako vieme. Migranti a migrační zamestnanci, a najmä ženy, sú často najcitlivejšie, najzraniteľnejšie skupiny. Musíme sa zamerať najmä na situáciu v oblasti Stredozemného mora, pretože vieme, aká je tam situácia, pretože ľudia, ktorí nemajú papiere v poriadku, sú najzraniteľnejší a myslím si, že, že je potrebné, aby sme sa pozreli na to, aká je v tejto chvíli situácia, pretože mnoho z týchto migrantov je tak povediať v limbe a pravdepodobne sa možno práve oni môžu ocitnúť v takéto situácii. Takže myslím si, že nemôžeme ignorovať to, čo sa tam deje. Samozrejme, nejde iba o to, čo sa deje e, u nás v rámci našich hraníc. Musíme sa ubezpečiť, že tento dohovor nielenže bude ratifikovaný, ale musíme sa sústrediť aj na to, aby bol zmysloplný a dôležitý aj za našimi hranicami. Hovorilo sa tu o situácii v Katare a ďalších. A minulý týždeň eh, na plenárke sa hovorilo o tom, že 1963 e, robotníkov už zahynulo pri výstavbe infraštruktúry pre šampionát v Katare a mnoho z nich e, podľa ILO splňali tie podmienky e, nútenej práce. Myslím si, že EU musí zohľadniť aj to, že niektoré krajiny, ako sa niektoré krajiny budú stavať k tomuto dohovoru. Eh, Jean Lambert, eh, Shadow for the Greens. Krastíňová spravodajkynia za zelených. Thank you, President, and thank you to the rapporteur for... Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem aj spravodajcovi za eh, veľmi jasné vysvetlenie významu tohto protokolu Medzinárodnej organizácie práce. Súhlasím, že z hľadiska stratégie je prospešné, aby sa to spracovalo čo najrýchlejšie a tak ako už povedali kolegovia, toto musí byť náš hlavný cieľ. Nemali by sme nejako celú vec komplikovať e, a predlžovať. Tiež súhlasím s ostatnými e, v otázke zraniteľnosti. Ešte stále je to v Európskej únii relevantné a neplatí to len pre zraniteľných e, pracovníkov z tretich krajín, tak ako povedala kolegyňa Marian Harkin, ale aj štátni príslušníci E, členských štátov EÚ. Nedávno došlo k prípadom nutenej práce, ktoré poukazujú na zraniteľnosť e, napríklad e, osôb bez domova, ktorí sa často využívajú práve na nutenú prácu. Máme prípady z Veľkej Británie, zo Švedska. Teda rozhodne je to téma, ktoré sa musíme venovať a tiež sa venujeme otázkam činnosti inšpektorátu práce. A k tomuto chceme vypočuť aj príslušné inštancie. Vo všeobecnosti však súhlasím so spravodajcom a s jeho prístupom. Thank you, Madame Agia, EFTD Shadow. Ďalej teraz mene e FDD, ich tenevá spravodajkynia. Um. Ďakujem, pani predsedácovica. Ako sa už vyjadrili ostatní kolegovia, my samozrejme zdieľame myšlienku, ktorú predložil spravodajca a nemáme nejaké námienky námietky k správe. Stotožňujeme sa predovšetkým e, s návrhmi, ktoré predložil spravodajca. Chceli by sme sa teda poďakovať za prácu, ktorú odviedol. Chcela by som mať ale niekoľko pripomienok, ktoré možno budú užitočné vzhľadom na článok 2 dohovoru z roku 1930 o práce, e, kde sa definuje nútená práca ako práca vykonávajúca človekom, ktorý je pod hrozbou, pokiaľ prácu nevykonáva. Takže chceli by sme zdôrazniť, že toto jasné porušenie ľudských práv eh, by malo byť zdôraznené aj v správe. Eh, táto problematika sa netýka bohužiaľ iba minulosti nutená práca pokračuje aj v súčasnosti a je ju zasiahnutých 12 miliónov eh, eur a eh, generuje veľmi pravidelne 2 miliardy dolárov a to sú naozaj čísla, ktoré hm, nás môžu sklamať. Eh, článok 2 dohovoru z roku 1930 zdôrazňuje zaručiť dostatočné služby inšpektorátu e, práce, ktoré by mali predchádzať nútenej práce. Čiže hovorí o kontrolách, e, ktoré majú riešiť problém na mieste. A predovšetkým mali by sme mať na pamäti, že tie krajiny, e, ktoré sú známe tým, že v nich nútená práca je, predovšetkým preto, že ich zasiahla E, finančná kríza, tak musíme mať na mysli to, že práve tieto vrstvy obyvateľstva sú v nich mimoriadne e, zrani, zraniteľné a mali by sme preto rehabilitovať a odškodňovať všetky obete nútenej e, práce rôznymi formami a samozrejme Dohovor hovorí aj o tom, že musia byť prijaté efektívne prostriedky, aby sa nutenej práci zabránilo. E, a v súčasnosti ponechávame e, príliš veľa e, manevrovacieho priestoru na riešenie tohto problému a v zásade každý štát si vykladá tento dohovor ako chce a častokrát mnohé štáty ani nejednajú na základe indícií, ktoré sú im doručené, ktoré sa týkajú nutenej práce. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Uh, Ďakujeme. Teraz eh, podpredsednička výboru, pani Sovietka. Ďakujem pekne za slovo. Ratifikácia tohto dohovoru členskými štátmi je veľmi dôležité, najmä vzhľadom na zabezpečenie bezpečnosti migrantom mimo EÚ, ale tak ako hovorili kolegovia aj našim obyvateľom v rámci EÚ. Dôležité je propagácia eh, ľudských práv a obmedzenie obchodovaní dňa s ľuďmi, ktoré sa stále vyvíja. Preto súhlasím so spravodajcom, aby parlament podporil rozhodnutie rady, aby prispel k tomu, aby členské štáty ratifikovali protokol, avšak nemôžem absolútne súhlasiť s tým zôvodnením, ktoré povedal pán e, spravodajca. Hovoril o dohovore nutnej práce on, o, o, o s ľuďmi, avšak spravodajca prepája tieto nelegálne praktiky s delegáciou pracovníkov a nemôžeme súhlasiť takýmto ohýbaním skutočnosti. Samozrejme, existujú prípady, kedy sa nedodržiava pracovné právo u zamestnancov, ale práve preto sme minulý rok prijali smernicu, ktorá sa tejto oblasti týka, aby práve tieto e, prvky e, porušovania práva boli zničené a potom bola prijatá ďalšia smernica, v ktorej je uvedené, že základom delegovania je minimálna náhrada e, tej krajiny, kde je delegovaný ten pracovník. Závisí od toho, či je to kraj, z ktorého ten zamestnanec prichádza, alebo do ktorého prichádza. A nedá sa hovoriť o tom, že zhruba 400 tisíc ľudí, ktorí využívajú túto formu mobilnosti, ktorá je podľa mňa najbezpečnejšou formou mobilnosti, E, ktorá umožňuje e, hľadanie práce, tak toto nie je možné porovnávať s nútenou prácou a s obchodovaním s ľuďmi. Čiže zôvodnenie, e, so, so, s takýmto zôvodnením pána spravodajcu absolútne nesúhlasím. Thank you. Uh, give... Ďakujeme pekne. Teraz za zastupca Európskej komisie, pani Dialo. Prepašte, pán dialo z DG pre zamestnanosť. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca za slovo. Chceli by sme sa poďakovať správodajcovi, pánovi Liarikovi za jeho správu a za jeho podporu návrhu v dnešnej diskusii. Chceme tiež eh, predniesť naše stanovisko k zmysle podpory všetkých rečníkov v júnu 2013 konferencia ILO sa venovala schváleniu protokolu a odporúčaniu o nutenej práci. Prijatie tohto nástroja e, taktiež e, bolo poznačené príspevkom členských štátov EÚ. Aj komisia prispela významne k tomuto úsiliu s cieľom schváliť tento nástroj. Po schválení komisia okamžite prijala kroky v snahe predložiť konkrétny návrh Dohovor bol potom schválený v júni a návrh rozhodnutia rady bol schválený v septembri 2014 na úrovni komisie. Ako už tu bolo spomenuté, boj proti nutenej práci a preskázanie nutenej práci je dôležité pre Európsku úniu z interných a externých politických dôvodov. Európska únia sa snaží presadzovať ľudské práva a pravidla slušnej práce a taktiež bojovať proti obchodovaniu s takými bytostiami aj interne, aj vo svojich externých vzťahoch. Tento protokol môže prispieť k lepšej ochrane členských štátov aj celej EÚ v tomto zmysle. A krajiny, ktoré budú ratifikovať eh, tento protokol o nutenej práci ILO, eh, súhlasia s tým, že chcú konať preventívne proti nutenej práci a taktiež chcú bojovať proti eh, pašovaniu ľudských bytostí, chcú chrániť jednotlivcov a chcú poskytnúť možnosti nápravy v prípade porušenia týchto pravidel. Komisia podporuje rozhodnutie rady a chce oceniť súhlas parlamentu je to významný prvok eh, v úsilí Európskej únie podporovať ratifikáciu a implementáciu všetkých eh, týchto štandardov na celosvetovej úrovni. Toto umožní veľmi rýchlu ratifikáciu eh, tohto významného dodatku a taktiež to prispieje k predchádzaniu nutenej práce, poskytne to ochranu a kompenzáciu obetiam, ako aj pomôže rozvinúť medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti. Ďakujem. Thank you. Eh, Ďakujeme. Ešte na záver, pán spravodajca Louis Jarik, nech sa páči. Euh, Pani predsedajúca, ja chcem jednoducho poďakovať všetkým rečníkom a rečníčkam. Až na jednu výnimku sme tu dosiahli významný konsenzus. Kolegovia ktorí sa vyjadrovali o sile či slabosti slov. Práve tak s tými súhlasím, ale text taký, aký existuje dnes, by predstavoval krok vpred, ktorý je dôležitý pre ľudí, ktorí sú dnes obeťami povinnej či núčenej práce. Myslím si, že pokiaľ tento text príjmeme, a pokiaľ ho príjmu ďalšie európske inštitúcie. Myslím si, že by sme európskemu projektu dali naozaj humanistické srdce, čo potrebujeme. Pani predsedajúca, nie je to na mne, aby som sa vyjadroval k pripomienke socialistov, to je skôr na vás, aby ste si vytvorili vlastný názor. Ja samozrejme rozumiem ich argumentu, nechcel by som, aby tú pripomienku, ktorá bola opravnená, aby tá nejaká pre, prelomila, spôsobila problém našej práci, naopak aby som to podporil, ale samozrejme nechávam to na vás. Chcem len povedať, že dnes je dôležité, aby sme jednoducho prijali, podporili tento text a jeho podporu. Pardon, podporili tento text a jeho prijatie. Thank you. Uh, deadline for... Ďakujeme pekne, lehoté na pozmeňujúce návrhy uplynie 18. júna. A Hlasovať vo výbore pre zamestnanosť sa bude 15. alebo 16. júla a v pléne by sa malo hlasovať v septembri predbežne, teda po letnej prestávke. Ďakujeme všetkým za ich príspevok do tejto diskusie. Ďalej prejdeme k bodu 12. kde tu o znižovanie nerovnosti s osobitným zameraním na chudobu detí. Dúfam, že všetci E, ktorí tu majú byť prítomní, sú, tak aby sme mohli začať a dodržať naše plány. Ide o preskúmanie 309 pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené k tomuto návrhu správy a začala by som tým, že dám slovo spravodajkyni. Pani Zuber, nech sa páči. Obrigada, senhora Presidente. Uh, eu começo... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade by som sa chcela poďakovať za spoluprácu so tieňovými spravodajcami, ako aj s poslancami, ktoré predložili pozmeňujúce návrhy. K záležitosti chudoby detí máme vyše 300 pozmeňujúcich návrhov, avšak to iba odzrkadluje dôležitosť, ktorú by mal náš výbor pripisovať tejto záležitosti. Iba ostatný štvrtok sme mali k dispozícii všetky pozmeňujúce návrhy preložené do všetkých jazykov. Takže musíme si ešte stále vyčleniť nejaký čas na ich e, analýzu. Chcela by som sa s vami ale podeliť o dve či tri základné myšlienky. Tie príspevky, ktoré som obdržala, sú pozitívne alebo až mimoriadne pozitívne. A v zásade podporujú mnoho mnohých, mnoho mojich myšlienok a keď sme predkladali náš e, návrh e, správy, obsahuje aj také časti, ktoré zachádzajú za rámec, ktorý bol pôvodne vytýčený a ktorý v podstate obohacuje obsah správy. Zvlášť tie pozmenujúce návrhy, ktoré zlepšujú e, zameranie na záležitosti, ako je ubytovanie a domáce podmienky rodín a takisto v oblasti boja proti nelegálnej práci a takisto v záležitosti, ako je nezamestnanosť rodičov. Je to aj dôležitá časť, ktorá obsahuje boj proti nelegálnej práci. Toto sú všetko časti, ktoré by mali zlepšiť aj podmienky práce jednotlivých sociálnych úradov v členských štátoch. Rieši sa to takisto aj e, minimálny príjem. Ďalšie pozmeňujúce návrhy, ako aj dlhodobé a krátkodobé opatrenia v členských štátoch, e, ktoré sú núdzového charakteru. Je tu takisto aj veľmi významná poznámka, ktorá sa týka výpočtu relatívnej chudoby. To je koncept, ktorý častokrát neodzrkadluje skutočné materiálne podmienky a materiálnu núdzu jednotlivých ľudí, pretože to závisí od situácie v jednotlivých členských štátoch. Potom tu máme pozmeňujúce návrhy, ktoré smerujú na to, že poukazujú na opatrenia, ktoré skôr využívali krízu ako zámienku na ďalšie úsporné opatrenia. Pokiaľ tu boli opatrenia, ktoré boli prijaté v súvislosti e, s krízou, častokrát sa odvolávali na potrebu prijať tieto opatrenia vzhľadom na európske inštitúcie. Potom sú tu ďalšie záležitosti, ktoré sú problematickejšieho charakteru. Napríklad prístup k verejným službám a právo na vzdelanie musia byť poskytované zdarma pre všetkých. Toto je jeden z princípov, ktorý eh, mnohí z predkladateľov eh, vyzdvihli a takisto aj mnohých eh, správ poukazujú na to, že na to, aby bola zmiernená chudoba detí, musia mať e, deti univerzálne plnenie svojich základných práv dieťaťa, ako je prístup k lekárskej starostlivosti a k vzdelaniu, a to bez ohľadu na finančné pozadie ich rodičov. To samozrejme majú zabezpečovať sociálne systémy v širšom kontexte a musíme takisto aj zabezpečiť plnenie základných práv pre všetky deti bez rozdielu. nechceme vnímať deti výlučne v kontexte ich rodiny. Bolo predložených takisto aj množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa e, týkali začlenenia boja proti chudobe detí do špecifických odporúčení, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé členské štáty, ktoré reviduje Európska komisia. Čo sa týka našej skupiny, vzhľadom na našu pozíciu k európskemu semestru, proti ktorému sme, naša skupina pravdepodobne ho nepodporí. Avšak e, môžeme nájsť určitý kompromis, ktorý by sa, ktoré by sa uberali správnym smerom. Je tu aj mnoho pozmeň, pozmeňovacích návrhov, ktoré navrhujú odstrániť znenie, že boli to práve úsporné opatrenia, ktoré stoja za zvýšenou mierou násilia v rodine. Predovšetkým takého násilia, ktoré bolo namierené voči deťom. My sme toto znenie obsiahli pretože sme našli dôkazy o tomto vzťahu v mnohých správach, ktoré tvrdili, že rodina a nestabilita, ako aj finančná situácia, ide e, ruka v ruke so zvyšujúcou sa mierou násilia v rodinách. To samozrejme nejakým spôsobom neospravedlňuje správanie sa ľudí, ktorí sa násilia dopúšťajú toto je veľmi konfliktná záležitosť a mali by sme sa na ňu spolu pozrieť. Ďalší pozmeňovací návrh, s ktorým nesúhlasíme, sú práve tie, ktoré tvrdia, že sociálne dávky sú využívané rodinami na to, na iné účely, ako sú zamýšľané. To však nereflektuje vôbec realitu a minimálne to nie je pravda pre väčšinu ľudí. Minimálna mzda a sociálne dávky sú častokrát jedným spôsobom, na základe ktorých rodiny prežívajú. A tento príjem je veľmi obmedzený a častokrát nestačí na to, aby zabezpečili rodinám alebo aspoň e, deťom únik z ich súčasnej sociálnej situácie. A chcela by som povedať, že sú tu ďalšie pozmeňujúce návrhy, ktoré si kladú za cieľ, že rodiny častokrát neplatia napríklad nájomné preto, lebo nechcú a nie preto, že nemôžu. A to takisto neodráža realitu. Čo sa týka pozmeňovacích návrhov, odstránenie nárastu sociálneho konfliktu, na to nemôžeme pristúpiť. Toto je niečo, čo je opäť dokázané v mnohých e, správach e, zo strany UNICEFu a iných organizácií Spojených národov. A oni sa všetky zhodujú v tom, že dávky jednoducho nestačia na to, aby dostali rodiny z hranice chudoby. Myslím si, že dospejeme ale k mnohým kompromisom, minimálne na nich pracujeme. Samozrejme, nemáme definitívne potvrdenie, ale budeme mať 30. júna stretnutie so všetkými tieňovými spravodajcami ale zdá sa, že tých pozmeňujúcich návrhov je toľko, že budeme potrebovať viac ako jedno stretnutie. Ale teraz by som sa vám chcela poďakovať za príspevky a za dobrú e, prácu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dám slovo pani Sojdrovej, tieňovej spravodajkyni zo skupiny EPP. Ďakujem za slovo. Naozaj ma teší počet e, príspevkov do správy. Chcela by som vás oboznámiť so stanoviskom skupiny EPP. Najdôležitejšie otázky týkajúce sa zlepšenia situácie chudobných detí sú otázky rodiny a otázky kvality vzdelávania. pozmeňovacích návrhoch, e, ktoré sme vznesli v mene EPP, som sa sústredila na aspekt rodiny, pretože podľa nás totiž to je chudoba rodiny, pardon, chudoba detí znamená chudobu ich rodiny, alebo vyplýva z chudoby rodiny. Preto je potrebné, aby sme sa sústredili na pomoc rodine, rodinám. Či už prostredníctvom e, dávok, sociálnych dávok, ale prostredníctvom aktívnych opatrení, čiže poskytnutím zamestnania rodičom. To je možno jediný rozdiel, ktorý som našla medzi stanoviskom spravodajkyne a našimi pozmeňovacími návrhmi. Nesúhlasím s e, otázkami e, e, rozpočtovej zodpovednosti, ktorá je tu nazývaná úspornými opatreniami, ktorá prispieva k chudobe detí. Je to stanovisko, ktoré je podľa mňa príliš ideologické. Zdalo sa mi dôležité zdôrazniť tiež situáciu, kritickú situáciu detí z marginalizovaných skupín a sociálne slabých skupín, tak ako aj kolegyňa Žitňanská e, e, prišla s pozmeňovacími návrhmi v tomto duchu. Chcela by som taktiež hovoriť o e, úrovni opúšťania školy, čo je podľa mňa veľmi veľký problém, ktorý je úzko prepojený s perspektívou detí. je dôležité zabezpečiť rovnosť pre deti, ktoré sú ohrozené chudobou. Takže to sú stručne naše návrhy. Ja sa samozrejme tiež neviem dočkať e, diskusie a dúfam, že sa nám podarí dopracovať ku kompromisom, dos, docieliť spoločné stanovisko, pretože táto správa podľa mňa musí byť cestou, vďaka ktorej parlament zlepší daný stav. Ďakujem. Ďakujem. Pani Blinkeviciute, spravodajkynia za SND. Ďakujem za slovo. Chcela by som sa poďakovať za za správu. V mene našej skupiny sme tiež znesli pozmeňovacie návrhy, tie sa týkajú nových opatrení, ktoré by podľa nás mohli pomôcť v boji proti chudobe detí v Európe. Naša skupina vyzýva komisiu a členské štáty, aby tieto vytvorili záruku pre deti, zabezpeku pre deti. Čiže by existoval fond, vďaka ktorému každé dieťa, ktoré je v chudobe, by mohlo mať prístup k zdravotníckým službám, aby mohlo mať riadne ubytovanie a správu. Čiže je to opatrenie, ktoré by istým spôsobom sa podobalo inému opatreniu, ktoré je podobné ako je iniciatíva pre mladých. Naša skupina sa domnieva, že Európska komisia a členské štáty by mali vytvoriť plán, ktorý by bol určený na boj proti chudobe detí. Zahrňal by teda túto zábezpeku pre deti a ďalšie programy, vďaka ktorým by sme mohli pomáhať rodinám, rodičom týchto detí. Mali by sme im umožniť dostať sa z tohto sociálneho vylúčenia a zaintegrovať sa na pracovný trh. Taktiež vyzývame členské štáty k tomu, aby integrovali investičné balíčky tak, a aby taktiež sa riadili odporúčaniami komisie. Myslíme si, že komisia by mala robiť všetko, čo je v jej silách, aby členské štáty vykonávali ročný dohľad a aby vypracovávali správy, boli vypracované správy o dodržiavaní odporúčaní komisie. Taktiež si myslíme, že členské štáty by mali využívať európske štrukturálne fondy na to, aby pomohli týmto deťom. Aby všetky deti mali priateľnú životnú úroveň a aby mali prístup ku kvalitným službám. Čiže tie deti musia mať možnosť v čo najnižšom veku sa vymaniť z tejto pásce chudoby. Naša skupina sa tiež domnieva, že komisia by si mala určiť ešte ďalší cieľ v rámci stratégie Európa 2020. Ide tu o zníženie chudoby detí a zníženie ich sociálneho vylúčenia. Je taktiež dôležité e, šíriť osvetu vo všetkých členských štátoch o tomto probléme. Keď komisia vypracováva správy o raste členských štátov, myslíme si, že by mala od štátov žiadať, aby si do svojich národných plánov dali ďalší konkrétny cieľ a tým je práve boj proti chudobe detí. Deti by mali mať možnosť profitovať zo napríklad školskej dochádzky či ďalších mimoškolských aktivít. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby všetky deti mali prístup k školským materiálom, pomôckám a taktiež aj k doprave do školy. Európska komisia a členské štáty by podľa nás mali vypracovať stratégiu politiky boja proti chudobe detí. Tá politika by sa mala zameriavať najmä na dôvody, korene chudoby detí. Čiže v prvom rade ide o zlepšenie situácie ich rodičov na pracovnom trhu a tým by sa zabezpečil minimálny príjem a sociálne zábezpeky. Treba povedať, že problém chudoby detí sa zhoršil kvôli finančnej kríze v členských štátoch a kvôli úsporným opatreniam, ktoré členské štáty uplatňovali tejto chvíli môžeme povedať, že aj ľudia, ktorí pracujú, sú chudobní. Čiže chudoba detí, ktorí žijú v takýchto rodinách, sa tiež prehlbuje a vlastne je to pásca, ktorá sa už takto zatvára. Je preto potrebné zareagovať tak, aby sme zabezpečili akceptovateľnú životnú úroveň v členských štátoch pre deti a ich rodi- aj rodiny. Je potrebné sa zamerať na sociálne dávky, a deťom a ich rodinám prideliť sociálnu pomoc, bezpeky. Som si istá, že je to naozaj, e, viem, že je to naozaj citlivá otázka. A nie je nutné, aby si to parlamentné skupiny medzi sebou prehadzovali. Dôležité je, aby sme našli taký kompromis, aby Európsky parlament mohol predstaviť konkrétne presné opatrenia komisii a členským štátom. Aby sme zistili, ako môžeme spolupracovať, aby sme dosiahli výsledok, ktorým je zníženie chudoby detí. Ďakujem. Uh, Ďakujeme. Nevidím tu zástupkyňu uh, skupiny EKR. Teraz prejdeme teda priamo na Janu Tóm za skupinu ALDE, tieňová spravodajkyni. Ďakujem, pani predsedácoja. Chcela by som povedať, že toto je veľmi citlivá, veľmi dôležitá e, záležitosť a musím e, povedať, že detská chudoba v konečnom dôsledku aj v mnohých nových členských štátoch vedie k sociálnej exkluzii a e, hovorili sme o tom, že ešte v roku 2012 sme tu mali deti, ktoré žili v absolútnej eh, chudobe. A je úlohou Európskeho parlamentu, aby eh, zintenzívnil eh, tlak na členské štáty a posilnil ich a nabádal ich takto v boji proti chudobe. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby rovnaká úroveň sociálnych štandardov bola zabezpečená naprieč všetkými členskými štátmi v mene skupiny ALDE sme pripravili niekoľko pozmenujúcich návrhov a nebudem hovoriť o všetkých, ale spomeniem aspoň niektoré. Predovšetkým sa to tu e, týka ľudí zo zraniteľných e, skupín obyvateľstva, ako napríklad e, migrantov alebo marginálnych komunít. Takže dúfam, že budeme môcť pokračovať eh, v tomto návrhu konštruktívnym spôsobom a neskôzne to do nejakého politického boja a dúfame, že v konečnom dôsledku úspe. Ďakujem veľmi pekne. Pán Jean Lambert eh, zo skupiny Zelených. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj spravodajkyni. Obávam sa, že naša skupina eh, bola jednou z tých, ktorá významným spôsobom prispela k množstvu pozmeňujúcich návrhov. Ale e, podporujeme smer, ktorým sa návrh správy uberá a podporujeme takisto návrh komisie, ktoré sa týka zlepšovania investovania do e, detí. Je to dôležitý materiál, ale zdá sa, že momentálne jeho dôležitosť ako keby e, upadala. Musíme sa teda pozrieť, ako sa s tým vysporiadame a samozrejme, ako sa vysporiadame aj s tými ťažkosťami, ktoré sa týkajú európskeho e, semestra. Ale samozrejme, nemohli sme sa vyvarovať tomu, aby sme niektoré naše výhrady nepretavili do pozmenujúcich e, návrhov. E, je veľmi dôležité, podobne ako v predchádzajúcom volebnom období parlamentu, sa musíme dôsledne zanalizovať sociálny dopad krízy a opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti e, s krízou. A nemali by sme preto sabotovať e, proces semestra, namiesto toho, aby sme k nemu konštruktívne prispievali. A práve posúdenie je kľúčovým nástrojom na to, e, ktoré by mali využívať práve komisia čo sa týka záležitosti bezpečného bývania, sedí s tými stratégiami, ktoré tento výbor e, presadzoval. Týka sa to nielen nezamestnanosť e, ľudí, ktorí sú nezamestnaní, ale aj ľudí, ktorí síce majú prácu, ale žijú pod hranicou chudoby. Samozrejme, aj e, skupina ALDE sa zaujíma o to, aby títo ľudia využívali všetky dávky a všetku formu podpory, ktorá im je k dispozícii. A chceli by sme zabezpečiť aj účasť samotných detí v budúcnosti na týchto diskusiách a takisto posilniť aj úlohu občianskej spoločnosti a občianskeho dialogu, pretože si myslíme, že to je dôležitou súčasťou, keď hovoríme o právach ľudí a zaangažovanosti ľudí na ochrane ich vlastných práv. Preto je participácia nesmierne dôležitá. Takže tešíme sa na stretnutie tieňových e, spravodajcov a e, dúfame, že tam zapôsobí naše vzájomné čaro na množstvo z týchto pozmeňujúcich návrhov. Samozrejme je veľmi dôležité, aby sa aj tieto všetky pozmeňovacie návrhy týkali sociálneho kontextu pretože sociálny kontext je práve ten rámec, e, v ktorom funguje aj táto správa, predovšetkým pri e, plnení úloh a pri o, e, čo sa týka záležitosti detí. Ale mali by sme sa, ako sme povedali, sústrediť predovšetkým na marginalizované komunity, ktorých systém, tak povediať, obchádza. Takže aj na túto skupinu detí by sme sa mali sústrediť. Takže tešíme sa na stretnutie. Ďakujem. Potom Laura Adžea, tieňová spravodajkynia za EFTD. Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca a chcel by som sa poďakovať pani spravodajkyni Zúber za odvedenú prácu a takisto aj e, za to, že je otvorená spolupráci. Sústredili sme sa ako skupina predovšetkým na to, že sme sa zamerali na príčiny detskej chudoby, pretože predpokladám a myslím si, že predovšetkým by sme mali jednať a vysporiadať sa predovšetkým s príčinami a nie e, v tej miere e, s následkami. E, vieme, že situácia, v ktorej dlhodobo žijú, niektoré je výsledkom E, krízy, ktorá naozaj prekrútila európske prostredie v mnohom e, zmysle a ktorá viedla e, k veľmi závažným dôsledkom o rodinách, ktoré, ktoré musia žiť v nepriaznivom prostredí a samozrejme to má závažný dopad na deti. Zdá sa nám to absurdné, ale existujú akreditované štúdie, ktoré hovoria, že jedna z chorôb, e, ktoré trpia detemi, je rachitizmus a podvýživa. Je nehanebné, že aj tu existuje, aj keby bolo iba jedno dieťa, ktoré by bolo podvýživené. My si tu rozprávame a sú to pritom stovky a tisícky detí, ktoré sú podvyžené, ktoré nemajú čo jesť. Myslíme si, že potrebujeme naozaj veľmi silné kroky a nemali by sme vôbec pochybovať e, o týchto e, krokoch a musíme naozaj vynaložiť všetko úsilie, aby sme, toto problém, aby sme tieto problémy vyriešili. Mali by sme zabezpečiť rodinám aspoň minimálny e, príjem, ktorý im zabezpečí dôstojný e, život. Jednoducho musíme prinavrátiť rodinám možnosť toho, aby žili e, dôstojným spôsobom a aby vedeli dať jedlo do úst svojim deťom. Nemôžeme hovoriť iba o opatreniach, iba čisto z hospodárskeho e, hľadiska. Myslím si, že rodina, e, ktorá má hospodárske e, problémy, si zaslúži aj e, podporu vo forme napríklad bezplatnej školskej menzy alebo dopravy do, do školy. Mali by sme jednať teda konkrétnym spôsobom. Čo sa týka vzdelávania, vzdelanie je veľmi dôležitým bodom a zároveň oblasť, kde by sme mali pôsobiť. Mali by sme zabezpečiť, že vzdelanie je dostupné a deti, ktoré žijú v marginalizovaných e, komunitách, nie je vylúčené e, zo školského okruhu. Ale mali by sme mať naozaj k dispozícii opatrenia, e, ktoré sa o nich starajú, ktoré myslia na marginalizované deti. A samozrejme je to nevyhnutné predovšetkým E, pre samotné deti, aby tieto opatrenia boli dobre zamierené a e, ktoré zabezpečia prístupnosť školského systému práve týmto deťom. A zároveň sú to verejné služby, ako napríklad hygienická služba, ale zároveň už spomínané vzdelanie, e, ktoré musia byť otvorené ktoré sa vystavujú, ktorí sa vystavujú riziku toho, že buď žijú v chudobe, alebo môže do nej upadnúť. Súhlasím e, e, s kolegyňou zo skupiny SNAD, keď hovoríme o mladých ľuďoch, ktorým musíme dať e, príležitosť na to, aby si možno vytvorili samostatne zárobkovú činnosť. Je to rovnako dôležité pre deti. Je to naša morálna povinnosť. Každý z nás by mal cítiť túto nesmierne veľkú e, zodpovednosť za to, ako sa staráme o naše deti. E, pretože je to iba zrkadlom našej spoločnosti. Pretože spôsob a život, ktorý vedieme, je iba výsledkom našej práce. Takže ďakujem veľmi pekne kolegyni a samozrejme sme pripravení na spoluprácu. Ale samozrejme o niektorých veciach e, nie je potrebné diskutovať. Buď podnikneme konkrétne kroky a to je vlastne podstata, prečo tu sme. Thank you, Madame Ribeiro. Ďakujem. Pani Ribeiro, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, predsedajúca hovoríme o mnohých deťoch, ktoré sú vystavené eh, riziku chudoby a sociálnej exklúzie. A toto číslo je príliš vysoké a žiada si to, aby náš výbor dospel ku eh, koncenzu, preto žiadam spravodajkyňu a tieňových spravodajcov, aby našli spoločné riešenie. Eh, práve situácia, v, ktorá, v ktorých sa nachádzajú ktorej sa nachádzajú deti, predovšetkým oblasť eh, vzdelania, musí byť eh, vyriešená. A týka sa to predovšetkým eh, tých najviac znevýhodnených rodín a je veľmi dôležité, aby členovia takýchto rodín mali prístup k práci a rovnako ako aj do školského systému pre ich deti. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené, myslíme si, že musíme zaujať preventívne e, stanovisko a prijať preventívne opatrenia z dlhodobého hľadiska. Musíme nabádať sociálnu a finančnú autonómiu pre jednotlivých ľudí a pre rodiny a musíme samozrejme neustále kontrolovať efektivitu e, týchto opatrení. Pokiaľ máme naozaj e, boj e, so sociálnou exklúziou brať vážne. Takže potrebujeme uzatvoriť dohody o spolupráci, ktoré sa zaoberajú výchovou, športom a vzdelávaním, aby sa stali veľmi dôležitou súčasťou našej spoločnosti. je naozaj iba posledným riešením, aby deti boli odoberané z rodina, umiestňované do ústavnej starostlivosti. Samozrejme, ešte je tu sociálna exklúzia, a to predovšetkým zahrania spoluprácu s organizáciami, ktoré pôsobia priamo na mieste, aby sme naozaj obsiahli všetky deti, ktoré žijú v Európe. Ďakujem. Pani Cuber, chceli by ste to krátko ešte zhrnúť? Nech sa páči, máte slovo. Eh, Áno, budem stručná. Eh, chcela by som sa poďakovať za vaše príspevky. Myslím si, že diskusia tuto na výbore naznačuje, že budeme mať eh, dobrú spoluprácu s tieňovými spravodajcami Myslím si, že pred nami ešte kus práce aj zo strany jednotlivých e, skupín a myslím si, že aj stanoviska týchto skupín sa uberajú práve tým smerom, ktoré zastáva moja skupina. E, avšak chcela by som zdôrazniť jednu záležitosť, e, ktorá spôsobuje nemalé starosti. O čo sa tu snažíme? A chcela som to v znení správy nastoliť e, veľmi opatrne. To sú práve zdroje alebo príčiny tejto situácie. Je to iba logické vymenovanie príčin a dôsledkov. Toto nie je niečo, čo som si vymyslela. Za tým je výskum podporený medzinárodnými organizáciami a výbormi. Sú to organizácie, ktoré sú špecializované a myslím si, že nikto nemôže popierať logiku, na ktorej táto správa stojí. Pokiaľ ich čísla poukazujú na to, že sociálna exklúzia a nárast detskej eh, chudoby je priamo závislá od politických opatrení, napríklad eh, krátenie sociálnych služieb, prepušťaním. Nemôžeme to jednoducho prehliadať. Myslím si, že nikto by to nemal eh, prehliadať. Musíme sa iba dohodnúť, akým spôsobom e, budeme túto situáciu riešiť. Toto nie je nejaká, e, nejaký opätovný pokus diagnostikovať túto situáciu. Musíme byť logicky a musíme jednoducho pracovať na príčinách problému. A myslím si, že potrebujeme mať racionálnu diskusiu, e, ktorá rieši všetky problémy, ktoré sú pred nami, pretože pokiaľ chceme e, urobiť len e, urobiť e, viac, než len hovoriť a držať sa naozaj princípov, je urobiť krok ďalej a stanoviť konkrétne opatrenia, ktoré budú mať konkrétny dopad. Takže, ako som už povedala predtým, budem sa snažiť ako najlepšie viem, prijať pozmenujúce návrhy a prijať ich na budúcom stretnutí. Thank you. Ďakujem za naozaj intenzívnu, hlbokú diskusiu o chudobe detí. Už sme o tom párkrát hovorili aj minulý rok a tešíme sa na výsledok. Hovoríme o 309 pozmeňovacích návrhoch a prijatie na našom výbore je naplánované na 15. a 16. júla, takže sa vám chcem všetkým poďakovať za príspevky do debaty. Môžeme teraz prejsť na posledný bod programu, číslo 13, sociálne podnikanie a sociálna inovácia v boji proti nezamestnanosti. Ide, bolo tu vypracovaných 180 pozmeňovacích návrhov, e, vypracovaných správe z vlastnej iniciatívy pani Veroniky Lope Fontane a dám vám slovo. Nech sa páči, pani spravodajkyňa. Prezidenta, efektivamente tenemos 180. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Áno, máme tu 180 pozmeňovacích návrhov, avšak chcem upokojiť členov výboru, pretože mnohé z nich idú rovnakým smerom ako pôvodná správa a naša práca sa veľmi vyvinula. V prvom rade by som sa chcela podiekovať všetkým kolegom, ktorí predložili pozmeňovacie návrhy a najmä teňovým spravodajcom za spoluprácu. Stretnutie sme už mali, čiže práca sa naozaj posunula ďalej. Rokovali sme o približne 20 kompromisoch, ktoré predstavíme na najbližšom zasadnutí výboru. Som rada, že môžem povedať, že práca vzhľadom na to, že veľká väčšina návrhov ide podobným smerom, nie je komplikovaná, takže ide nám o to, aby sme zlepšili sociálne prostredie, jeho uznanie a význam nielen zo sociálneho hľadiska, ale aj z hľadiska životného prostredia, či územného alebo aj hospodárskeho. Mnohé z predložených návrhov idú týmto smerom. Čiže ide tu o odstránenie stigmy, že sociálne podniky nie sú efektívne. Hospodárska kríza stále prebieha a myslím si, že aj v tomto období je to presne naopak, je potrebné tieto typy podnikov podporiť na všetkých úrovniach, umožniť prístup k financovaniu a umožniť aj akademickému svetu pozerať sa riadne na do tých podnikov, e, urobiť e, prácu v tom duchu, aby tieto podniky boli mm, atraktívnejšie pre mladých. Taktiež je dôležité, aby sme maximálne podporovali inováciu a sociálny rozvoj. Ako som už spomínala, snažíme sa o inováciu a sociálne podnikanie. V tej správe sa to snažím formulovať veľmi jasne a presne a venujem sa výlučne týmto témam. Niektoré návrhy sa trochu od textu vzdialujú, týkajú sa oblasti ako napríklad verejné investície či navyšovanie investícií do sociálneho sektoru, čo je samozrejme pozitívne, avšak nie celkom to zapadá do tej správy. Avšak týchto návrhov je naozaj len málo a vtedy tými nebudem súhlasiť. No a potom návrhy, ktoré sa zasadzujú o vymazanie pôvodného textu, tak tam tiež s tým nemôžem súhlasiť. Potom sú tu ďalšie body, ktoré sú podľa mňa dobré a pre správu prínosné. Ide o pozmeňovacie návrhy pána Bekera a pani Harkin. Tie sa týkajú neexistencie európskeho rámca pre podniky v oblasti sociálneho podnikania. Tieto názory sú podľa mňa, či tieto príspevky sú podľa mňa pozitívne a myslím si, že by sme mali hlasovať za. No a na záver sú tu isté výhrady, pokiaľ ide o návrh pani Agei, návrh číslo 125, kde žiada o rozpočtovú položku pre sociálne investície v rámci Európskeho sociálneho fondu. Ako iste všetci viete, Európsky sociálny fond má rozpočtovú dotáciu, ktorá bola nedávno schválená a nemôžeme ho využívať ako nejaké vrece, deravé vrece, ktorým vyriešime všetky naše problémy, aj keď by sa nám to samozrejme mohlo páčiť. Je potrebné škrtať v iných oblastiach, ale ako tu už bolo povedané, možnosti Európskeho sociálneho fondu sú obmedzené. E Firmy z oblasti sociálneho podnikania boli veľmi intenzívne postihnuté krízou a v rokoch 2009 až 2013 sa zaslúžili o ďalších, ďalší 1 300 tisíc pracovných miest a práve z tohto dôvodu si myslím, že je veľmi dôležité, aby táto správa získala maximálnu podporu, aby sme dospeli ku konsenzu, aby sme podporili tieto sociálne podniky, pretože aj v období krízy práve oni jej veľmi úspešne čelili. Ďakujem, to je všetko. Áno, ďakujem pekne za tento pozitívny úvod do diskusie. Teraz dám slovo spravodajcovi za SD. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, chair, and very many... Pán Benify. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pekne aj spravodajkyni pani López Fontane za odvedenú prácu. To prvé stretnutie tieňových spravodajcov, spravodajcov bolo naozaj úspešné a myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť k celkovej dohode, pokiaľ ide o hlavné kompromisy, o ktorých sme hovorili. Diskutovali sme o viacerých pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli vznesené a môžem povedať, že myslím, že veľkú väčšinu z nich môžeme podporiť, keďže naozaj podrobnejšie špecifikujú niektoré z aspektov, ktoré už sa riešia aj v pôvodnom texte. Pokiaľ ide o našu skupinu, pokúsili sme sa zdôrazniť dôležitosť toho, že sociálne podniky sú veľmi dôležité v miestnych komunitách a je dôležité, aby mali prístup e, k financovaniu prístupne na všetkých úrovniach, čiže miestnej, regionálnej a európskej úrovni. Hovorili sme taktiež o inkluzívnej podstate sociálneho hospodárstva a sociálnych podnikov. Je to naozaj veľmi dôležitý e, aktér v rámci pracovného trhu, kde prepája skupiny, ktoré sú z neho častokrát vylúčené a robí sa to v duchu e, sociálnej a územnej kohezie. Pokúsili sme sa tiež e, dospieť k zvyšovaniu služieb a nielen jednoducho znižovaniu cien. Je dôležité zobrať do úvahy aj toto, keď e, hovoríme o tendroch a verejnom obstarávaní. V našich pozmeňovacích návrhoch sme sa pokúsili hovoriť o najväčšom možnom legálnom uznaní sociálnych podnikom tým, že by existovala právna definícia, ktorú by využívala EÚ. Som rád, že naši kolegovia podporili tento návrh počas poslednej schôdze mm, tieňových spravodajcov. Rovnakým spôsobom sme zaviedli definíciu sociálnej inovácie, ktorá je, už existuje v programe EASY a taktiež sme riešili definíciu sociálnych investícií. To dúfam môže objasniť e, predmet našej diskusie. No a na záver dúfam, že skupiny posília náš, po, podporia náš pozmeňovací návrh 116, kde sa hovorí o nedostatočnej pozornosti v strategii pre digitálny trh, ktorý zverejnila Európska komisia. Nie je tam dostatočne zabezpečený inkluzívny prístup k novým digitálnym technológiám. Nerieši sa tam otázka sociálnej inklúzie. To je podľa mňa veľmi dôležité. Myslím si, že by to totiž to pomohlo ľuďom, ktorí sú napríklad postihnutí alebo ktorí majú nejaké iné problémy, aby prekonali aspoň niektoré z problémov, pokiaľ ide o prístup na pracovný trh a do spoločnosti. Dúfam, že komisia e, toto, tento nedostatok v dohľadnej dobe upraví. Ďakujem. Thank you. Uh, well, I... Ďakujem. Teraz pán Krasnodevský, ktorý je tenivým spravodajcom za EKR. Ste pripravení ujať sa slova? Či chcete ešte počkať? Môžete ísť vy prvá. Dobre, takže pani Harkin za Alde a potom pán Krasnodevský. Čiže pani Harkin. Budem hovoriť naozaj stručne, nebude mi to trvať dlho. Chcela by som povedať len to, že to stretnutie tieňových spravodajcov bolo veľmi úspešné. E, je tu niekoľko kompromisov, kde treba prepracovať znenie textu, avšak vo všeobecnosti sme sa zhodli na väčšine navrhovaných e, myšlienok. Nie som si celkom istá tým kompromisom G. Ja som prišla trochu neskôr, ale myslím, že to už sa vyriešilo. Podporujem kolegov z SD ktorí navrhujú iné znenie v prípade programu EASY. Je dôležité, aby sme tam toto mali. Dlho nám trvalo tento text naformulovať a preto si myslím, že je dôležité, aby sa e, vyskytol aj v správe. Niektoré z pozmeňovacích návrhov ALDE sa týkali oblasti sociálnych nerovností, možností e, potenciálu vzniku pracovných miest sociálneho hospodárstva. No a potom je to otázka verejného obstarávania. Neviem, či je to problém v iných krajinách, ale v mojej členskej krajine často sa vyskytne situácia, kedy najmä vládne tendre sú navrhnuté takým spôsobom, že sa ich nemôžu účastniť malí aktéry. Nie nutne len kvôli samotnej veľkosti tendra, ale kvôli požiadavkám, ktoré tento obsahuje. Samozrejme je jednoduchšie to pre tých, ktorí majú ten proces na starosti a následne teda musia riešiť iba dvoch, troch e, žiadateľov, avšak m, mm, mali ktorí sú z toho vylúžení už keď sa na ten tender prvýkrát pozrú a ja si, ja verím, že sa nám podarí túto situáciu zlepšiť. No a na záver chcem ešte zopakovať, že súhlasím s tým, že e, balíček sociálnych investícií by mal propagovať takýto prístup a ubezpečiť sa, že sociálne hospodárstvo zohráva dôležitú úlohu v, v rámci tohto balíčka pre sociálne investície. Ďakujem. Ďakujem, pán Krasnodebský, deňový sa za EKR. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcel by som povedať, že tá diskusia bola naozaj veľmi zaujímavá. E, diskutovali sme o pozmeňovacích návrhoch, no a naj, Dôležitejšie sa mi zdajú časti, ktoré sa nachádzajú v kompromisoch K a M. Na jednej strane hovoríme o potrebe lepšej informovanosti. Napríklad v kozmeňovacom návrhu M sa uvádza, aby existovali národné kontaktné miesta, ktoré napomôžu činnosti e, aktérov sociálneho hospodárstva. No a po druhej strane sa mi, na druhej strane sa mi zdá, že to, čo sa uvádza v pozmeňovacom návrhu K, ja to často zdôrazňujem, že je dôležité tam zdôrazniť rozdiely v únii a rôzne potreby v jednotlivých e, spoločnostiach, kde ten termín sociálne hospodárstvo sa vníma v iných kontextoch. To je také všeobecné, no a teda to boli také detaily a potom všeobecne by som povedal následovné. Z našej diskusie vyplynulo, že existuje istá tendencia postaviť tie sociálne podniky voči normálnym bežným podnikom. Išlo, bola tu tendencia zdôrazniť, že tieto majú nejaké ďalšie doplňujúce ciele, ale tie podniky nie sú nastavené najmä na získ. No stanovisko našej skupiny je také, že my si myslíme, že iste je toto dôležité ako doplnenie situácie, avšak nesúhlasíme s tým, kde sa sociál, s takým názorom, kde sa sociálne hospodárstvo vníma ako podniky, ktoré náhradzujú normálne podniky, alebo že to je nejaký dodatkový hospodársky model. To podľa mňa zachádza pridaleko a toto som nemohol podporiť. Je to samozrejme dôležitý nástroj, pokiaľ ide o dosiahnutie istých spoločenských cieľov. Ďakujem, Laura Agia, Steňo Spradekian za EFDD. Ďakujem, pani predsedajúca, a ďakujem aj spravodajkyni už len kvôli tomu, že poukázala na návrhy, ktoré sme prezentovali. A takisto aj preto, že si myslím, že sociálne podniky a sociálne zamestnanie sú nástrojom vo chvíľach e, krízy, kedy dopyt a ponuka sú na minime. A práve sociálne podniky môžu byť veľmi efektívnym nástrojom, ktoré v určitom e, zmysle môžu naozaj zmierniť dopady e, krízy práve na e, pracovnom trhu. Nejde však tu iba o nezamestnanosť e, mladých, ktoré, ktorá je takisto zmierňovaná sociálnych, e, sociálnymi podnikmi, ale ide tu aj o dlhodobú nezamestnanosť. Preto oceňujeme práve tú e, pozornosť, ktorá bola venovaná práve našemu návrhu. Aj keď jeden z hlavných cieľov tejto e, stratégie, čiže stratégia Európa 2020 e, by mala viesť k miere 65-percentnej zamestnanosti, myslím si, že by sme mali hľadať aj nové, inovatívnejšie formy na to, aby sme naozaj vytvorili zamestnanosť. A bohužiaľ je jasné, že tie staré nástroje nie sú príliš efektívne. Je tu ďalšia poznámka, na ktorú by som rada poukázala, a to je potreba toho, aby členské štáty implementovali také e, opatrenia, ktoré umožňa efektívne fungovanie sociálnych podnikov, ako sú napríklad e, daňové úľavy, pretože práve toto zaťažuje nielen e, zamestnávateľov, ale častokrát aj zamestnancov. A samozrejme aj to, na čo poukázala pani Harkin. Tam sa, myslím, takisto zhodneme, čo sa týka línie toho, aby sme využívali e, sociálne podniky vo väčšej miere. Áno, v súčasnosti neexistuje možnosť e, to tak urobiť, ale v minulosti sme boli svedkami toho, že niektoré myšlienky, ktoré boli e, oceňované na začiatku, boli nerealizovateľné. Avšak postupne sa stali realistickejšími. Takže myslím si, že toto je aj taký zaujímavý návrh pre budúcnosť. Samozrejme, sú tu pravidlá, a ktoré nás obmedzujú. Ale napríklad Junckerov plán, ktorý by eh, mal čakať na schválenie eh, parlamentu, sme však v skutočnosti videli, že sa stal jedným z prvých projektov. Takže samozrejme existujú pravidlá, ale niekedy existujú k týmto pravidlám aj e, výnimky. Samozrejme, možno by sme sa mohli teda odvážiť a mať na viac. Thank you, Madame Ribeiro. Ďakujem, pani Ribeiro. Ďakujem, pani Ribeiro. Ďakujem. Chcela by som oceniť prácu kolegyne Lepe Fontane. Táto téma je veľmi významná v kontexte eh, zamestnateľnosti v Európe. Chcela by som zdôrazniť význam tohto návrhu, ak dovolíte, pretože nás čaká viacero významných rozhodnutí, ktoré sa týkajú viac ako 2 miliónov podnikov v tomto sektore, konkrétne 6,5 podnikov e, bude do toho zakomponovaných e, sociálne podniky e, nám môžu ponúknuť riešenie na nezamestnanosť, najmä dlhodobú nezamestnanosť. Môžu ponúknuť taktiež príležitosti pre tých, ktorí sú znevýhodnení na pracovnom trhu. Sociálne podniky zároveň väčšinou nemajú právne uznanie od Európskej únie a to znamená, že nemajú rovnaký a rovnocenný prístup k financovaniu a to vlastne znižuje všetky tie výhody, ktoré by sme mohli čerpať z ich pôsobenia. Ja vo svojich pozmeňacích návrhoch tvrdím, že európske programy musia venovať väčšiu pozornosť sociálnym podnikom, musia byť tiež zahrnuté do národných reformných programov a taktiež do odporúčaní v rámci európskeho semestra. Komisia už e, vykonala v tej roky tým, že vytvorila oddelenie pre túto oblasť, ale ešte stále je tu nedostatok právneho uznania sociálnych podnikov. Preto si myslím, že je dôležité napraviť eh, tento nedostatok tak, aby tieto podniky mohli plne využívať jednotný trh. Vzhľadom na význam eh, týchto sociálnych podnikov pre ekonomiku chcem zvorazniť, že ich eh, úloha je kľúčová aj v naplnení cieľov stratégie 2020, čo sa týka zvyšovania zamestnanosti a boja proti sociálnom vylúčeniu. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Fontanie, chcete ešte niečo dodať po tejto krátkej diskuzii? Nech sa páči. Chcela by som sa len poďakovať pani predsedajúca všetkým rečníkom. Chcela by som povedať, že súhlasím so všetkým, čo povedali. A pokúsim sa, aby ich stanoviska boli zohľadnené v kompromisných návrhoch. rozošleme ich aktualizované znenie dnes popoludne. Ďakujem. Ďakujem. Hlasovať vo výbore pre zamestnanosť e, sa bude 15. júla. Ešte raz všetkým ďakujeme za e, ich vyjadrenia. Ďalšia schôdza e, výboru prebehne 23. júna. Srdečne vás všetkých teda už dlho pozývame na ďalšiu schôdzu 23. júna. Ďakujem za vašu dnešnú účasť.